Dámy a páni, želám všetkým dobré popoludnie. Vitajte v novovytvorenom výbore pre petície. Je to ustanovujúca schôdza. Chcela by som, chcel by som pardon, túto schôdzu uviesť tak, že sa predstavím. Som Carlos Iturgais zo španielskej delegácie EPP Mám tú čest predsedať túto schôdzu. Nepredsedám ju, pretože by som bol doajenom, ale menia sa pravidlá a sekretariat ma požiadal, aby som viedol túto schôdzu, keďže som bol počas minulého obdobia, som bol podpredsedom, máme tu oveľa starších, skúsenejších kolegov, ako napríklad môj priateľ pán Kašman, ktorý pracoval veľmi dobre počas minulých rokov. Určite by to viedol oveľa lepšie ako ja, ale mal som, dostal som túto česť a teda momentálne budem tomu predsedať. Začneme veľmi rýchlo e, volením predsedu a podpredsedov na post predsedu. Tejto delegácie, hovorí pán rečník, bol menovaný alebo bola menovaná pani Maconi z EPP. Ak tu je nejaký ďalší eventuálny kandidát alebo osoba, ktorý by chcel predstaviť svoju kandidatúru na tento post, nie. Ak tomu tak nie je, ak všetci súhlasíte, my hlasovať budeme aklamáciou, tak by som poprosil, aby ste zatlieskali. Pani Maconi, vidíte, že nie je potrebné ani hlasovať za aklamácia stačila a ste zvolená za predsedničku. Rada by som stručne poďakovala za túto voľbu a za tú česť, že som bola jednomyselne aklamáciou zvolená do tohto postu. E, s veľkou cťou a radosťou budem realizovať tento post a dúfam, že aj s vašou podporou a budem samozrejme myslieť na to, aby sme pokračovali v práci, e, s ktorou sa začalo už počas minulého obdobia. Budeme musieť pokračovať s voľbou ďalších postov v tomto parlamentnom výbore, postov predsedníctva. Máme viacero povinností. Je tu nejaká procedurálna otázka? Nie? Áno? Nie? ale niekto chce vystúpiť. Nech sa páči, takže skôr, než budeme hlasovať pod predsedou, dám vám slovo. Pán Kašman, nech sa páči. Ďakujem, eh, pani predsedníčka. V podstate som sa chcel vyjadriť k tomu ďalšiemu eh, bodu. Eh, takže ak sme už na tom bode, alebo až vy ho oznámite, otvoríte ten bod, potom sa vyjadri. Allora, anche... V poriadku, takže budeme hlasovať o poste prvého podpredsedu. Máme len jedného kandidáta, je to pani Paliaderi. Poprosím vás, aby sme ju volili aklamáciou. Nie, teraz je tá procedurálna otázka. Pani predsedníčka, začnem tým, že vám e, zaželám všetko dobré na vašom poste. Chcel som povedať, že e, pani priadeli tu nie je, ale je tu. A, a ja si myslím, že môžeme rovno odovzdať slovo a zrejme tak aj učiní v greckom jazyku. Congratulazioni per Ďakujem, pardon, gratulujeme k zvoleniu do postu prvého podpredsedu. Poprosíme vás, aby ste vystúpili sem dopredu k predsedníckému stolu a teraz sú druhý podpredseda. Tiež máme len jedného kandidáta a to je pán Mejer. Taktiež by som hlasovala aklamáciou. Gratulujeme pánovi Mejerovi. Post tretieho podpredsedu. Pán Iturgajs. Ospravedlňujem sa, že som zle vyslovila vaše meno. A posledné hlasovanie štvrtý podpredseda pani Hankins. Dobre, gratulujeme. Gratulujeme všetkým zvoleným podpredsedom a ďakujem členom výboru. Týmto sme uzavreli ustanovujúce aktivity tohto parlamentného výboru a teraz sa spýtam, či sa niekto chce vyjadriť. Nech sa páči, pani Harkin. Ďakujem za slovo. Ja mám eh, bod k podbod rôzne. Mm, Poprvé, chcem sa vyjadriť k názvu tohto výboru. E, e, mal by byť jasnejší ten názov, mali by to byť občianské petície. V niektorých jazykoch názov, e, názov názov tohto výboru je nezrozumiteľný. Napríklad dánska verzia je nezrozumiteľná a je to absurdné. Ja som bola členkou výboru, ktorý mal e, nezrozumiteľný e, názov a ja som vlastne e, toho názoru, že vzhľadom na to, že je to výbor, ktorý komunikuje s občanmi, mal by mať názov, ktorý je zrozumiteľný občanom. Uh, a snať by sme sa mohli obi- obrátiť na príslušné e, zložky administratívne s požiadavkou zmeny názvu výboru na výbor pre občianské petície. Po druhé, druhá vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť. Pokiaľ by bolo možné, mali by sme e, pozvať zástupcov švedského predsedníctva na naše zasadnutie. Cecilia Manstrom eh, by sa mala zúčastniť naša rukovenia. Ona je teraz ministerkou pre európske záležitosti, je to bývalá členka tohto výboru a myslím si, že takéto stretnutie treba mať. Po respe je to duchu spolupráce s radou. To je teda môj návrh, aby čo najskôr sme pozvali zástupcu švedského predsedníctva, konkrétne pani Cecilia Malström, ktorá pozná dôverne našu prácu. Ďakujem. A ja vám gratulujem, pani predsedkynia, ale myslím, všetky tieto body by sme mali prejsť s koordinátormi a s predsedníctvom a nie tu na normálnej schôdzi parlamentného výboru. To je môj názor ale to je len to, čo som chcela povedať. Ale samozrejme budem podporovať vašu prácu počas tohto volebného obdobia. Chcem sa vyjadriť eh, k tomu, tomu pozvaniu švedského predsedníctva. E, s tým ešte môžeme počkať, ale už dnes by sme sa mohli vyjadriť tej otázke názvo výboru. Mal by ísť skutočne jednoduchý formálny krok, veď na webovej stránke popisujeme našu činnosť, aby sme vlastne aj poukázali na to, aký sme významná zložka. Ja, ja, pani predsedníčka chcem vám zablahoželať k tomuto postu. E, myslím si, že skutočne máme jedinečnú šancu vniesť novú, nový duch do tohto výboru. Nehovorím, že za každým by sme mali stret, stret, stretnutie s predsedníctvom s predsedníctvom e e e rady. Ja si myslím, že niektoré rady sú skutočne bezprostredne viac dotknuté problematikou, ktorou sa my zaoberáme, petíciami. Takže mali by sme skutočne túto vesť prebrať. Čo sa týka slova petície, je to z latinčiny a, a vlastne v Nemčine sa používa pojem ombudsman, ale a skutočne v Nemčine sa veľmi ťažko strávi slovo ombudsman, ale nejak sa s tým bur, bur, boríme. Ale čo sa týka teda názvu tohto, e, tohto výboru, e, treba zvážiť ja si myslím, že už je zakotvený názov tohto výboru, tak nemôžeme robiť nejaké unáhlené kroky. mali by sme byť opatrní. E, ešte e, mám jeden, e, jeden bod. Neviem, či budete budúci týždeň v Bruseli, ale skutočne ja by som apeloval v prospech toho, aby vy, predsedníctvo, sa, mm, sa stretli alebo komunikovali so sekretariátom. Máme celý rad petícií, ktorý treba riešiť a mali by ste sa zamyslieť čo najskôr nad tým, e, ktoré z tých petícií by sa dalo, dali, dali rýchlo riešiť. A máme dokonca aj takú petíciu, kde ide, kde ide o, o skutočne e, určitú ex, exkurziu, pozrieť si e, jednu oblasť a a mali by sme skutočne konať ešte E, pred septembrom. E, a skutočne ide vlastne o poškodenú zónu, poškodenú snehom a keď budeme čakať až do oktobra, tak tá miera poškodenia ešte pokročí. Myslím si, že mali by sme prijať určité kroky, aby sa mohli prijať potrebné opatrenia a nečakať a váhať ďalšie dva mesiace. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja by som chcel zareagovať e, na tú skutočnosť, že skutočne za tým predsedníckým stolom máme tú rodovú rovnosť dokonale zabezpečenú. Dokonca je tam e, viac žien ako mužov. Ale e, ja chcem odporučiť, aby tie dva návrhy, ktoré boli predložené a plus pozvanie švedského predsedníctva, to je a zároveň teda sme sa dotkli tej otázky zmeny mena výboru. Nesmieme konať unáhlenie. Domnievam sa, že uradujúci koordinátori by mali komunikovať s predsedníctvom, aby sme sa vrátili k tejto otázke na najbližšom zasadnutí. A to je môj návrh a myslím, že by to bolo rozumné tak urobiť. Ďakujem, pani predsednička, a ja gratulujem vám aj všetkým členom predsedníctva, teda podpredsedom. V tomto parlamentnom výbore je tá výnimočná situácia, že tu pracujú aj štyria podpredsedovia parlamentu a teda treba povedať pani Auken, že tieto menovanie nerozhodujú samotné parlamentné výbore. Tu nie je žiadny soviet ani žiadny, žiadna diktatúra ak pani Auken chce niečo zmeniť alebo navrhnúť nejakého kandidáta, tak treba postupovať podľa rokovacieho poriadku a chce začať s tým postupom, tak nech sa páči. Ale nie je to v prípade každého parlamentného výboru. No a predstavte si, keby si výbor Konsti povedal, že si chce zmeniť meno alebo výbor AFET. Mená parlamentných výborov sú súčasťou inštitúcia, a samozrejme, ako ja nemám nič proti tomu, aby sa začalo s postupom na návrh nového názvu, ale nie je to práca nášho parlamentného výboru a určite to nespadá do tohto, do túto schôdzu. Áno, samozrejme, ja ja podporujem pána Kašmana. Ja chcem skutočne e, e, zagratulovať tým kolegom, ktorí boli opatovne zvolení. Ide o otázku, e, ktorá už bola riešená za predchádzajúceho funkčného obdobia. Nie je, a bolo o tom rozhodnuté, aby ste nechápali to tak, že zrazu ja som si myslela a, a, a ja súhlasím s tým, že môžeme odložiť na neskôr toto rozhodnutie. Je to vážne rozhodnutie. Ďakujem. V poriadku. Teraz dávam slovo pánovi Iturgajsovi. Pani predsedníčka, už sme si vypočuli všetkých kolegov a dnešný pracovný program neobsahuje tento bod, ktorý sa tu navrhol. Tak navrhujem, tak ako sa povedalo, preložíme to na schôdzu koordinátorov, tam sa to preberie, aby sme formalizovali túto záležitosť a budeme mať dosť času, pani Auken, budeme sa veľmi často vydávať a budeme mať dosť času na to, aby sme vyriešili aj túto otázku, pani Auken. Pani predsednička hovorí, že súhlasí so svojim podpredsedom. A ja by som vám navrhla to isté Mysleli sme si, že 26. augusta by sa mohli stretnúť koordinátori a tak budú trochu anticipovať prácu parlamentného výboru a prvá schôdza bude 1. septembra a na tej schôdzi koordinátorov sa môže analyzovať aj tento návrh a môže sa pouvažovať o eventuálnom návrhu zmeny mena tohto parlamentného výboru, či to je užitočné na to, aby sa naši občania viacej implikovali do pôsobenia a do činnosti nášho parlamentného výboru. Pokiaľ ide o spoluprácu s Radou Európy a pokiaľ ide o tú možnosť Aha. Pravdepodobne ide o Európsku radu, e, ale rečnička hovorila o Rade Európy, ale v každom prípade e, pozveme samozrejme aj švédske predsedníctvo, aby kráľovala e, tá atmosféra spolupráci a spolupráca a aby sa petície našich občanov riešili čo najskôr, ale samozrejme bez toho, aby sme sa príliš unáhľovali ale nechceme samozrejme ani váhať a ísť veľmi pomaly, ale budeme v rámci našich kompetencií postupovať. A ja si myslím, že s týmto sme splnili všetky body nášho programu. Chcela by som poďakovať všetkým podpredsedom a